Guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí našeho výboru. Program máte k dispozícii, zmeny nikto nežiadal. Druhý bod, e, vidíte disponibilné jazyky v našom e, vestníku. Tiež vám chcem povedať, že zasadnutie zo 4. apríla sa presúva na e, štvrtok 7. apríla od 9. hodiny. Vymeníme si časové sloty s výborom pre rozpočet, kde pôjde o, e, o absolutórium rozpočtu e, za rok 2014. Dostávame sa k bodu 3 našeho programu, absolutórium pre parlament. Markus Píper je spravodajcom, dostáva hneď aj slovo, aby nás informoval o svojej správe. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pre mňa to bola naozaj osobitná skúsenosť, že pred predstavením správy dostáva človek e, e, listy, kde ľudia hovoria, že nesúhlasia s obsahom správy. Potom v príslušných miestach to dovysvetlím. Poprvé snáď Ide o teda e, ročné vyučtovanie parlamentu. Nárast vo výdavkoch 0,3%, asi 3 štvrtiny prostriedkov e, sa zameriavajú na 4 kapitoly. Budovy, vedlejšie náklady, asistenti, e, poslanci. To všetko je v rámci. Aj pokiaľ ide o stanovisko auditorského dvora, účtovného dvora, ďakujem zaň Takisto sa tu nehovoria, nehovorí o veľkej chybovosti, maximálne 0,5 Skúšky na matkové skúšky pri platoch by sa mali ešte zintenzívniť, aby sme mali ešte e, fundovanejšie výpovede, pretože neviem si predstaviť, že by všetko bežalo tak hladko. Ďalší e, bod, výročná správa vnútorného auditu. I tu množstvo pozitívnych vecí, veľmi zaujímavá bola poznámka, že by sa malo viac spolupracovať s partnermi, hlavne pokiaľ ide o externých, ktorí e, sú schopní po viaceré roky e, podporovať zložité štruktúry e, parlamentu, aby lepšie dokázali, a, do, dokázali e, prijať svoje posudky nevždy eh, je možné dostať takéto služby. Ďalej, na, eh, pokiaľ ide o následné opatrenia po absolutóriu z roku 2013, tie úspory, ktoré sa žiadali, v zásade sa presadili. Na jednom mieste snáď by som ešte dodal, že že problematika, eh, ide o problematiku cateringu, je tu eh, nevýhodná cenotvorba, čo zasahuje eh, navštevníkov, asistentov a praktikantov. Cenová úroveň v niektorých eh, úrovniach dosahuje námestie luxemburské a to nemôže byť predsa zmyslom, aby chceme sa priblížiť modelu iných parlamentov, chceli by sme prísť k modelu takú zmes medzi tendrom a e, zmysluplným dotovaním. To, tu je to trošku prestrelené cez cieľ, tým e, sa dostávam k všeobecnému abs, absolutóriu 2014 a pokračovať v týchto myšlienkách. Tu pri interných zasadnutiach e, a snaha úsporiť to vedie k tomu, že dokonca e, e aj pitná voda e, je problémom pre, pre absolutorom v júli. Mali by sme sa zamýšľať, v konečnom úsledku to toľko neprinesie, aké to má takto ohroziť, zhoršiť pracovnú atmosféru, nikto z toho nič mať nebude. Takže trošku popremýšľať. Ďalej Všeobecné absolutorium 2014. Mali by sme predsa len viac e, vnútorné štúdie a evaluácie vedeckej služby, výskumného centra parlamentu. E, mali by sme ich očakávať. Sme teraz lepšie vybavení, sú tam lepší pracovníci, e, fundovanejší a tým pádom vydávame menej prostriedkov za externé štú, e, štúdie. Ďalší bod, čo vedie k problémom v jednotlivých kanceláriách poslancov. Ako je prípustné, že administratíva exterioralizuje Eh, čoraz viac služieb, eh, dokonca k samotným službám pre poslancov. Eh, pripomínam zmluvy so zamestnancami. Ja neviem celkom dobre posúdiť, či praktikant to, čo mi predkladá ako zdravotné poistenie, či je to v poriadku alebo nie, trošku to priďaleko zasahuje, že ja toto musím podpisovať. A na to nadvezuje viacero zodpovednosti, ktoré sa prenášajú na samotného e, poslanca z administratívy a tu musíme sa obrániť. Ešte k všeobecnému absolutóriu e, spomeniem výdavky počas e, volebnej kampane predsedu. Sme toho názoru, že veľmi ťažko politické činnosti predsedu v jeho pozícii špičkového kandidáta socialistov pri európskych voľbách, či plnohodnotne e, sa dali oddeliť tieto právomoci vzhľadom na, jednotlivých podklad, na jednotlivé podklady e, e, vyplýva z nich, že štruktúr, štruktúra teda výberu tých termínov sa blížila vždy politickým organizáciám e, socialistov a demokratov. To si zaslúži kritiku a v správe to i bude. Bolo tu zopár otázok e, k výberu e, dopravných prostriedkov pri cestách a, a tu potrebujeme ešte presnejšie informácie. Ďalej potom je tu téma návštevníkov Nuž tak tu e, tie hotovostné platby sú veľkým bezpečnostným rizikom pre všetkých tých, ktorí s tým e, pracujú. Môžeme použiť nové e, metódy a mali by sme tak čo najskôr e, urobiť, pretože toto bezpečnostné riziko našim kolegom by sme nemali ukladať na plecia. Čo najskôr e, to treba zmeniť. Nehovorím, že na 100%, tak ako to žiadajú iní kolegovia, ale treba mať dobrú mieru, aby tu nebolo jednoducho, aby sa tu ľudia nepohybovali s 1500 eurami. Ďalší bod sa týka transparentnosti, registra o transparentnosti. Vítame prepracovaný register o transparentnosti. Myslíme si však tiež, že by bolo na mieste viac transparentnosti mm možno by sa viac mohlo ísť do hĺbky, e, ktorí poslanci boli kde zamestnaní, u ktorých mimovládiek a tak ďalej. Som tu pripravený rokovať k presnej forme. E, jedna prekladateľská chyba podľa mňa sa vyskytla v, v rubrike, kde ide o to, že i tu v parlamente by sme sa mali presnejšie pozerať, e, a, aké mimovládne organizácie, asociácie tu môžu organizovať. A, podujatia a v jakom roz, e, rozsahu. Nenapísal som tu, že sa to zameria len na tieto oblasti. Napísal som, že, že nad rámec činnosti ekonomických lobby tu v parlamente i tieto sociálne a ekologické mimovládky a, a asociácie by mali e, informovať kedy, koľko, čoho organizujú videli by sme tu spochybnenie tej pomernosti, toho pomerného charakteru. Nebolo tu predsa môjim cieľom sa nejak špeciálne zamerať iba na tie mimovládky. E, myslím si, že správna verzia je tu v angličtine. Teraz som u generálneho riaditeľstva vedecká služba. Služby tejto, e, tej, tejto, tohto oddelenia, tohto e, direktoriátu by sme mali lepšie e, si zobrať pod lupu. E, je to vynikajúca služba, ktorá robí tie či ona štúdie alebo odhady dopadov no, k implementačným správam. Prosím, ľudia, využívajte túto službu viacej, pretože môžeme si tu vytvoriť e, know-how, ktorý umožňuje poskytnutie vlastnej štúdie na porovnanie s, so službami komisie, ale Treba dbať na výber samozrejme konkrétneho personálu a na kvalitu a tiež o to, či na, napríklad títo ľudia nie sú nejak ideologicky zaťažení. Potrebovali by sme vlastne neutrálne, eh, neutrálne stanoviska od eh, neutrálnych služieb. Tým sa dostávam k generálnemu riaditeľstvu komunikácia. Tu si myslím, že eh, väčšina poslancov medzičasom E, vníma nepríjemne to, čo sa deje s tým tzv. E, rankingom, poradím, e, bodovaním aktivity poslancov. Ide o konkrétne určité aktivity, ktorú, ku ktorým je motivácia a tým pádom vlastne vzniká náhradná zbytočná byrokracia, ktorá nie je primeraná. A ja tu žiadam administratívu parlamentu zamýšľať sa nad tým, aké primerané kritéria môžu byť započítavané e, do výkonnosti e, poslancov, koľkokrát sa prihlásili, koľko dali stanovisk. Určite existujú iné kvalitatívne kritériá, ktoré e, môžeme zvažovať pri posudzovaní. Pokiaľ ide o Dom európskych dejín, už tak tu máme trošku obavy, pokiaľ ide o sklzy v harmonograme a prídavné náklady. Ďalej centrum, navštevnícke centrum EP, Nerozumiem, prečo tu e, rozpočtová linka e, stúpla o 24%, hoci návštevníkov stúplo len o 1%. A potom lux e, cena. Máme tu taký celkový odhad nákladov. Dali sme, žiadali sme evaluačnú štúdiu už v roku 2013 pri absolutóriu a teraz naozaj E, prísnejšie žiadame, chceme túto evolučnú štúdiu na základe e, prieskumu medzi poslancami do e, polovice mesiaca máj 2016. Teraz generálne riaditeľstvo personál, podiel žien vo vedúcich pozíciách je tu veľmi nízky, tu treba čo si urobiť a inak pokiaľ ide o znižovanie stavov, to ide podľa plánu. To je potešiteľné generálne riaditeľstvo, infraštruktúra a logistika. E, to je názor, ktorý pochádza z viacerých e, e, zdrojov i z externých. Táto časť je na dobrej ceste, sú tu veľmi dobré pokroky u konkrétnych budov i v Luxemburgu a je tu naozaj uvedomelé postupovanie z hľadiska nákladov. Keď sa však pozrieme na budúcnosť, rozhodnutie o budúcich stratégiách by nemalo vzísť len z konferencie predsedov. Týka sa to nás, jednotlivých poslancov, čiže v nejakej forme musíme mať právo e, e, podielať sa. Ďalej generálne riaditeľstvo tlmočenie. Tu sme toho názoru, že táto služba by sa mala modernizovať. K tomu prebiehajú rozhovory v budúcich dňoch. E, budeme vedieť nájsť určite kompromisy Ďalej generálne riaditeľstvo financie. Nuž tak tu očividne e, sme sa dotkli veľmi boľavého miesta. Pokiaľ ide o e, vzniknúšie straty, kde nemal som na mysli administratívnu správu, ale všetko, čo, čo súviselo s manažmentom tejto rady, to treba pekne definovať. Zodpovednosť sa súkromný dobrovoľný e, penzijný fond. To treba e, riešiť, svládnuť e, s tieňovými diskusiu o tomto bode. A spolieham sa dosť na to, že pre správanie tohto fondu sa, vykryštalizujú tie, tá, sa vykryštalizuje tá zodpovednosť. Ďalej generálne riaditeľstvo inovácie a technologická podpora. Tu ide o hodnotenie v oblasti informačné a komunikačné technológie podľa normy ISO. Uskutočnilo sa to. Máme tu obavy, pokiaľ ide o relatívne slabú úroveň bezpečnostných e, opatrení, hlavne s pohľadom na normu ISO. A myslím si, že tu treba e, e, realizovať tie záťažové skúšky, aby sa postup ešte zlepšil. Generálne riaditeľstvo, bezpečnosť a ochrana rôzne e, úrovne bezpečnosti v Bruseli a Štrasburgu. Opakuje sa to, e, opakovane sa to zdôrazňuje. Prebehlo množstvo interných rozhovorov i pokiaľ ide o jednotlivé e, pracoviská. Tu interne treba pokračovať k ďalším zlepšeniam. Toľko snáď k podnetom z mojej správy. Pre mňa je dôležité, aby v tých základných bodoch sme e, nemali len tesné e, väčšiny, aby sme v tých zásadných bodoch našli veľké väčšiny. Ja ako spravodajca sa budem o to zas- zasadzovať jednotlivými pozmejúcimi návrhmi. Pôjdem týmto smerom a teším sa ale aj na vašu spoluprácu. Ďakujem. Is, uh... Ďakujeme veľmi pekne. Absolutórium parlamentu vždy je spojené s veľkým záujmom a napätím. No a na zozname rečníkov je ehm, kolega Liberacký, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte mi, prosím. Rád by som vyjadril svoje uspokojenie nad spoluprácou s pánom Markusom Pieperom. Mali sme viacero stretnutí, ktoré boli veľmi pozitívne Naozaj bolo veľmi príjemné sa s ním e, stretávať a spolupracovať. A chcela, chcel by som teda spolu, e, mm, spravodajcovi poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. A teraz by som sa venoval otázkam, ktoré sú podľa mňa zaujímavé finančné perspektívy vzhľadom na chybovosť parlamentu. V tomto prípade ide e, o veľmi pozitívne perspektívy. Minulý rok sme mali 1% chybovosť, teraz máme 0,5%, teda je, ostáva tých 0,5%, ale dá sa to tiež interpretovať, že sme chybovosť znížili na polovicu a to je pozitívne. Na strane 5, kde sa spomína bod 2, by som navrhol, aby sa po anglicky povedalo, kde, kde je stály rámec alebo marža na um, mm, vylepšenie, tak aby tam bolo, kde existuje ešte nejaký um, manevrovací priestor, pretože by vyzeralo, že je toho priestoru viacej. Pokiaľ ide o vylepšenia, vždy sú pozitívne a vždy sa budú môcť realizovať eh, v tom eh, zdvorilom a pokojnom eh, duchu a teraz body 12 a 14, kde sme hovorili o cateringu. Táto záležitosť sa vyriešila len prednedávnom a v niektorých častiach sa píše, že treba dať poradenstvo o prevádzkovateľom, ako majú organizovať svojich zamestnancov, keď sme napríklad v Štrasburgu a tak ďalej, aby lepšie poskytovali služby. Ja si myslím, že v odporúčaní by sa mohli navrhnúť aj malí a stredne veľkí dodávateľi, ale my nemáme právo nejakým spôsobom diskriminovať ostatných dodávateľov. Potom je tu ďalší bod. bod 23, 24, 25, 26, ktoré spravodajca spomenul a ktorý hovorí o voľbách a o predsedovi Európskeho parlamentu. A moja otázka je, čo sa stane pri budúcich rozhovoroch, hlavne keď si uvedomíme, že v bode 23 sa hovorí, že je ťažké diferencovať medzi pôsobením predsedu ako predsedu a jeho pôsobením e, a medzi pôsobením kľúčových kandidátov. Ja si myslím, že by sme nemali tu zbytočne niečo komplikovať a nesnažili, nemali by sme sa snažiť diferencovať niečo, čo sa diferencovať jednoducho nedá. Môžeme skonštatovať, že predseda plní svoje funkcie, a nemyslím si, že by došlo k nejakému jasnému porušeniu či zneužívaniu týchto funkcií či kompetencií. Aj bod 24 by sme mali trošku e, e, zrezumovať vzhľadom na existujúce informácie, aj keď samotný predseda hovoril, že informácie v dotazníkoch, ktoré boli poskytnuté, tak tieto sú základné a na základe nich by sme mali potom formulovať otázky bod 25. Iné misie predsedu s aplikovanou kvótou. Medzi kvestormi sme dostali rôzne na, analýzy, dopadové štúdie, nákladové štúdie a tie kvóty, ktoré sa dostávajú na misie predsedu Šulca, sú smiešne nízke, keď ich porovnávame s inými, ktoré dostávame. Takže si myslím, že v tomto prípade by sme to nemali vidieť ako problém. Bod 29. Všeobecné výdavky. Tejto otázke sme sa už venovali pri minulej správe, keď sme hovorili o potrebe transparentnosti ale áno, e, keď sa nebude zvyšovať kontrahovanosť v EP a spravodajca veľmi správne hovorí, že by mohlo dojsť k navýšeniu nových postov až 75 administratívnych postov, ale navrhujem, aby sme zopakovali to, čo bolo v predchádzajúcej správe o absolutóriu, kde sa hovorilo, že sa to bude robiť bez navýšenia nákladov. Musíme proste e, nájsť také riešenie. Pokiaľ ide o návštevníkov parlamentu, rád by som upozornil, že existuje pozmeňovací návrh no, v prevodoch z roka na rok. ak vidíme, že je tam tendencia, ktorá sa adekvátne aplikuje, Predsedníctvo v januári analyzovalo novú možnosť zjednodušenia a navrhlo v rámci nákladoch, nákladov generálneho tajomníka túto možnosť, ale riešenie zatiaľ nie je a od júla očakávame, že sa tento bod vyrieši. Takže zatiaľ to, čo robíme, je, že zaznamenávame s uspokojením, že sa vyvinulo úsilie predsedníctva parlamentu aj generálneho tajomníka, aby, aby aspoň znížili tie platby, e, ktoré sú robené kvótami a aby sa znížili eventuálne rizika. Register transparentnosti bod 35. Túto otázku budeme ešte rozoberať so spravodajcom, keďže my ako poslanci musíme už vypisovať vyhlásenie a ak sa snažíme o to, aby sa toto vyhlásenie vylepšilo alebo pripravilo nové vyhlásenie, tak nemali by sme zabúdať na to, čo hovoril pán Píper a síce, ako ako pristupovať k tým redukciám v administratíve a že to vplýva aj na poslancov a že je to reálny problém, e, ktorému čelíme. A poslanci nie sú veľmi spokojní v tomto bode, pretože musíme e, neustále vypisovať stále viacej administratívnych dokumentov a takmer každý e, poslanec ako keby sa predpokladalo, že každý poslanec niečo zneužíva e, a v tom nám administratíva vôbec nepomáha a to vôbec nevylepšuje atmosféru medzi poslancami ani situáciu v parlamente a na to by spravodajca nemal zabúdať. Rovnako pán spravodajca veľmi správne hovorí o jednotlivých generálnych riaditeľstvách. Nové vytvorené DG pre e, výskum, ktoré sa bude venovať aj informáciám, e, ktoré tu rozoberáme, aké sme dosiahli výsledky, pokroky a tiež koľko e, zdrojov a koľko poslancov sa obracia na toto nové DJ, pretože tieto nové nástroje, ktoré máme k dispozícii, nie sú vždy dostatočne známe. DG pre komunikáciu pre poslancov. Tento ranking komunikácie, tak ako sa to zadefinovalo, tak sa to robilo trochu mechanicky. A tá správa, na ktorú sa spravodajca odvoláva, E, tak nie je veľmi e, významná, pretože my máme 30 správ e, v našom výbore k tomuto bodu. Pán Pieper mal jednu správu a teraz zrazu bude mať 35. Takže tie štatistiky pre iných budú zohrávať väčšiu úlohu, pre iných menšiu. A otázka je, ako k tomu budeme pristupovať. Potom problém, ktorý vás určite neprekvapí, a už sme ho rozoberali so spravodajcom, ide o dôchodkový fond, akým spôsobom sa bude tento spravovať. A to je v bode 72. Ak my chceme, aby tam bolo naše vlastné vyhodnotenie, ako spravovať tento fond, tak musíme sa zamyslieť nad znením, pretože nemôžeme obviňovať za riadenie e, fondu a za deficit e, ich samotné vedenie. Musíme brať do úvahy aj súčasnú konjunktúru, ekonomickú situáciu. Ostatné otázky sme už so spravodajcom prebrali a nemám žiadne pochyby, že máme podobné zámery a pokiaľ ide o investičnú politiku v EP, nehnuteľnosti, budovy, bezpečnosť. Asi pred dvomi e, rokmi sme začali aplikovať s bezpečnosťou a bezpečnosť ako jednu z našich priorít. A to preto, že sme uvažovali o možnosti eventuálnych atentátov na pôde parlamentu a administratíva urobila všetko preto, aby našla rozumné riešenia, ktoré zároveň prinesú výsledky. A je tam 8 až 10 budov, ktoré sa aplikovali na budovy v, budovy v Bruseli. Je to 8 až 10 bodov, ktoré sú ohrozené a tie, ak sa tieto slabé body nevyriešia, tak investícia do ostatných a do budov ako keby e, neslúžili na nič. Tak to by mali byť naše priority a tu by sme sa mali dohodnúť. V politike nehnuteľnosti položíme viaceré otázky o tom, koľko stáli tie či ktoré budovy a nesmieme zabúdať že k tejto politike by sme mali pristupovať z perspektívy 15-20 rokov a tu by sme mohli naozaj veľmi veľa ušetriť, keby sme využívali tie príjmy, ktoré prichádzajú z, budovy, z budov, tie, ktoré sa dajú prenajímať a tak ďalej. Ešte raz ďakujem spravodajcovi za spoluprácu a dúfam, že pripravíme dobrú správu, podľa mňa bude veľmi pozitívna a budeme môcť naďalej diskutovať v takejto priateľskej atmosfére ako doteraz. Savarma, bitteschön. Ďakujem pekne. Ďalším je kolega Savarma. Ďakujem pekne, predsednička. Dovolte mi len stručne vyjadriť vďaku spravodajcovi a koordinátorovi EPP. Ja som veľmi spokojný No myslím, že máte veľmi vyvážený prístup a pohľad. Vo všeobecnosti ja, čo sa týka absolutória parlamentu, preferujem taký prísnejší pohľad z jedného, z jedného dôvodu nás sledujú a my keď eh, sa dopustíme nejakých chýb, tak budeme z toho obviňovaní. A to je jasné, je to otvorený, otvorené na, pre každého, aby mohol zautočiť, takže skutočne my musíme byť veľmi prísni sami k sebe. A tým sa dostávam, mám len tri stručné poznámky k podstate, ale dostávam sa priamo k odsekom 23 a td. až po 27. Viem, že je to taký palčivý problém a bez ohľadu na to, kto je predseda parlamentu a ktokoľvek je spravodajca z akékoľvek, bez ohľadu na politickú stranu, a treba skutočne veľmi opatrne pristupovať k veciam ako čo sa dialo v prvých mesiacoch roku 2014 pri voľbách. A konkrétne by som chcel povedať, že ak sa objavia akékoľvek pochybnosti, a ja neskôr budem objavovať svoje slova, tu možno budeme mať iného predsedu, kto vie, ale keď sú otvorené akékoľvek otázky, čokoľvek, keď je otvorené, tak myslím, že to je len prirodzené a nie len prirodzené, ale je našou povinnosťou eh, klásť otázky a očakávať odpovede. Napríklad 24, ako povedal pán poslanec Liberacky, na eh, ktorý hovorí, že možno by sme mohli vymazať druhú časť, ale ak niečo v odpovediach, tak eh, to je len naša snaha, aby bolo všetko zodpovedané. Eh, to isté je 26. V návrhu sa hovorí v druhej polovici, eh, že jedeme konkrétne informácie o zasadnutiach, ktoré nie sú uvedené, odpovedi na otázku 15 z dotazníku. Takže plníme otázku 15 a budeme všetci spokojní. Takže len toľko som chcel dodať k tomu. A druhá vec o hotovostných platbách. A veľmi stručne. Ja si skutočne myslím, že neuveriteľné, že v roku 2014-2016 tiež toto zažívame, to treba odstrániť. A číslo 3, preklady. Myslím, že niečo by sa dalo urobiť k individuálnej produktivite vo vš- v priemere, ale myslím, že to treba spraviť veľmi opatrne, zorganizovať prácu a tak ďalej, pretože preklady a prekladatelia sú oni sú srdcom tejto inštitúcie, z ktorých mozog nemôže fungovať. Takže to treba veľmi vnímať veľmi opatrne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolega Jávor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, aj ja by som chcel poďakovať kolegovi Píperovi za jeho prácu a vo všeobecnosti by som chcel povedať, že to je skutočne veľmi dobrá správa. Rád by som sa pridal aj k tým, ktorí povedali, že vo vzťahu, na, vo vzťahu k budovám a skupina návštevníkov. K týmto pripomien- tejto pripomienky by som chcel podporiť. Ja EPRS považujem za veľmi dôležitú službu. Trebalo by, aby sme ju využívali oveľa lepšie a o týchto možnostiach treba komunikovať. Okrem slov vďaky by som chcel vyjadriť aj pár pripomienok. Myslím, že to pre vás nebude veľké prekvapenie, pretože o týchto otázkach už sme diskutovali aj s generálnym tajomníkom. Isté, to pre vás nebude veľké prekvapenie. Prvé, prvá pripomienka. Vnútorné pravidlá, stálo nás to snahy, ale začiatkom roka sme prijali nové úpravy, z ktorých sa veľmi teším, a totiž pravidla pre našich prevádzkovateľov sú veľa jasnejšie, ale je tam pár slabín. Poprvé, akreditovaní asistenti v parlamente a pravidla pre nich. A to pre nich momentálne znamená žiadnu ochranu. Oni sú stále, a, tak povediať, vydaní na pospas a to im nedáva dostatočnú ochranu. A druhá pripomienka. Výdaje poslancov rôzne možnosti výdajov často sme už o tom hovorili, miestni asistenti existujú veľké rozdiely medzi poslancami a niekedy je tu podozrenie, že to nesúvisí vždy s pracovnou záťažou. Javili sa prísne regulácie, aj keď to nie je ešte na 100% vyriešené a treba ešte k tomu niečo podniknúť. A ďalej všeobecné výdaje všeobecné prostriedky, body 29 a 30. Myslím, že sme tu na nesprávnej ceste, keď hovoríme o tom, že tieto výdaje by sme mali preveriť z účtovného hľadiska. Ja myslím, že z tohto pohľadu a sú, súhlasím sa musíme zodpovedať voličom a voliči majú právo na to vedieť, ako vynakladáme prostriedky. Na to nepotrebujeme nových zamestnancov, na to, aby to bolo transparentné. Ale myslím, že dôvera voči poslancom a inštitúciám by sa tým zlepšila. A mám ešte dve stručné pripomienky najskôr ochrana životného prostredia, CO2, znižovanie. Si som rád, že sme dosiahli e, pokroky, ale dostali, dostali sme protichodné informácie a neviem, či to na 100% zaistuje a treba e, zistiť, ako toto vyrovnanie CO2 vyzerá v reálnom živote. Ďalej návštevnícke skupiny. My sme mohli ísť rovnakým smerom a ďalej otázka rodovej rovnosti, zastúpenia žien, k tomu už tiež prebehli rôzne eh, diskusie eh, na výbore s generálnym tajomníkom, eh, čo ďalej vidíme, že na vyšších vo vyšších pozíciách, nie sú ženy dostatočne zastúpené. A situácia sa zlepšuje, treba uznať, je to dôležité, ale treba ešte mnohé urobiť. Viacej ako polovica zamestnancov v Európskom parlamente sú ženy a preto nepovažujem za normálne, že zastúpenie no, na vyšších pozíciách je také nízke. Ale istotne sa s tým bude dať niečo urobiť, budeme môcť vyvinúť ďalšie snahy. No áno, skutočne ženy musia byť správdajcovi vďačné za tieto odseky. Ďakujem pekne. Ďalším na zoznam rečníkov je kolega De Jong. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tiež by som poďakoval aj nášmu spravodajcovi. Myslím si, že v správe je celá série dobrých vecí a ja by som v mene mojej politickej skupiny rád súhlasil, ale prejdem niekoľkými bodmi. Veľká pozornosť sa venuje komunikácii a komunikačnej stratégii parlamentu a je to téma, ktorá sa neustále opakuje. Je to dobre eh, rozpracovať, ale otázka účinnosti komunikácie, potom ho počujeme niečo o voľbách a o špičkových kandidátoch, ale nejde to úplne do hĺbky a či tie účinky sú naozaj také, že by sa informácie naozaj dostali k občanom a koľko to naozaj stojí a určite je tam aj nejaká možnosť zlepšenia. To by som rád zdôraznil. Zdieľam názor spravodajcu k web stránkám, o tom už veľa bolo povedané. Urobil som veľa preto, aby web stránka bola príjemnejšia, ale napriek tomu je stále veľmi zložitá. A, a keď ja pracujem v parlamente, tak strávim naozaj veľa času preklikávaním, kým sa dostanem k tomu, čo potrebujem. A pre verejnosť by malo byť príjemné na tej stránke pracovať a rýchlo sa k tejto informácii dostať k tej informácii, ktorú občan potrebuje, aby tá funkcia vyhľadávania bola príjemná a to zatiaľ nefunguje. A tiež, čo hovoril spravodajca, cena lux, áno, mali by sme to zvážiť, dokonca padol názor, že by sa cena mala zrušiť Myslím, že to niekde padlo na plene, ale zatiaľ sa e, to nerealizuje, ale ja si myslím, že pre nás aj pre niektorých filmárov je tá cena zaujímavá. Ale e, nedostáva sa asi k dostatočne širokej verejnosti, k dostatočnému e, počtu divákov EPRS. To je dobrá, pozitívna služba. k návštevám. Ten počet návštev sa zvýšil o 1%, ale náklady sa zvýšili o 24%, tak okrem tohto konštatovania by som bol rád, keby tam bolo aj nejaké vysvetlenie. Administratívna záťaž. Mali by sme sa neustále usilovať o to, ako všade, znižovať administratívne náklady ale na jednej strane chceme transparentnosť vo výdavkoch s lobbystami, e, zabrániť stretom, konfliktom záujmov, ale malo by sa to odohrávať takým spôsobom, ktorý by nás stal čo najmenej času a papierovania. A myslím, že tu by sme ešte niečo mohli urobiť. Počet formulárov, s ktorými pracujú aj asistenti, je naozaj veľmi veľký a aj tu je možnosť zniženia administratívnej záťaže. Keď sa pozriem na tú administratívnu záťaž a diskusiu o všeobecných nákladoch, nepožadovali sme, a možno niekedy dávno v minulosti, ale teda nežiadali sme o nejakú komplexnú kontrolu všetkých výdajov všetkých e, poslancov, ale len takú námatkovú kontrolu, ale v zásade nemáme prehľad o tom, koľko by to stálo. A viem, že mnohí kolegovia aj ja na konci svojho mandátu si potom prizveme externého auditora, ale aj to prináša určité náklady a je škoda, že to tu nie je po, um, podložené číslami. Potom otázka občerstvenia voda, káva na zasadnutiach. Ja som kávičkára, bol by som veľmi rád, keby sme znovu mali kávu na zasadnutiach, ale nie je to najrozumnejšie to formulačne dávať do uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať na plene generálny tajomník hovoril, že by sme to mohli skôr riešiť interne tlmočníci. Ja som počul niečo iné od našej tlmočníckej služby o počte hodín, ktoré pracujú týždenne, že 10,7 hodín práce tlmočníka, že to číslo sa nesprávne vypočítalo a bol by som naozaj rád, keby sa našli také riešenia, s ktorými e, budú súhlasiť aj tlmočníci, aby sme nezvyšovali znepokojenie v tejto oblasti. Transparentnosť. E, prebieha tu niekoľko záležitostí, napríklad e, v AFKO správa Gigold, tam už sa veľa hovorí aj o Európskom parlamente, aj o etickom kódexe a parlament aj reviduje svoj rokovací poriadok, aj to, čo tá téma znamená a nový bod v Libe E, správa o prístupe k dokumentom a ide tiež o dokumenty Európskeho parlamentu. A rád by som predložil pozmeňovacie návrhy, ktoré práve na tieto kroky e, odkazujú. Možno to tam nutne nemusíme e, písať, ale je potrebné, aby sme vedeli, že sa to deje. A posledná poznámka, bezpečnosť Bezpečnosť je veľmi dôležitá, ale ak si naozaj želáte bezpečnosť, tak musíte zrušiť ten špeciálny talis. Musíte nás ešte viacej oddeliť od spoločnosti, pretože ten špeciálny čartrovaný talis či iné čártre, to je cieľ, do ktorého je veľmi ľahko trafiť, ale nemali by sme zase zachádzať ani príliš ďaleko. zamestnanie na verejnosti a pre verejnosť prináša určité rizika. Nebolo by dobre, keby sme boli úplne neprístupní pre verejnosť, bolo by dobre nájsť nejakú zlatú strednú cestu, ale chápem, že teraz sú potrebné bezpečnostné opatrenia. Ďakujem pekne. Posledná je kolegyňa Ayala Sender, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som poďakovala spravodajcovi pánovi Piperovi že nám predložil nakoniec návrh správy, aby sme videli, ktorým smerom sa uberajú jeho úvahy. Poprvé, pre mňa je prekvapujúce, že práve odseky 22 až 26, 23, 26, tak žiada informácie doplnkové informácie, stále sa to opakuje. Pán Piper Vary nepožiadal rovnako ako všetci ostatní poslanci tými doplnkovými otázkami. Ja som mala otázky na generálneho tajomníka a tie otázky som položila. Neviem, či pán Piper to neurobil, alebo e, je to tam uvedené z iného dôvodu. Ja by som bola rada, keby to vysvetlila tiež, aby nám vysvetlil, či do termínu pozmeňovacích e, návrhov, či osvetli tieto texty, mal otázky, boli nejaké odpovede, program predsedu, no a potom navštívil Španielsko, Fínsko, Dánsko, Luxemburg. Takže e, e, rovnako liberáli, EPP a tak ďalej. Francúzsko, Taliansko, Tam vyhrali sociálni demokrati, ale navštevoval aj svoj, aj jeho e, príslušníkov z jeho politickej skupiny a strany, tak neviem, kde pán Pieper vidie, vidí akúsi konšpiráciu, alebo neviem, ako by som to nazvala, bola by som rada, keby mi to lepšie vysvetlil. Pretože ak sú nejaké vysvetlenia a ak on nemá odpovede, tak znovu klásť otázky a keď bolo obdobie otázok a on ich nepoložil, tak zdá sa, že tu je potom nejaká zlá vôľa. A bolo by dobre, keby to vysvetli. Bod 27. Pripomínať uznesenie z roku 2012 tak nám len pripomína, že v tom uznesení EPP a tiež pán Píper v rozprave použil toto uznesenie, aby priamo vlastne použil kampaň proti prezidentovi, ktorý bol vtedy eh, jedným z eh, špicen kandidátov. Pán Juncker to nemohol byť. A preto by nám mohol povedať, čo tým chce dosiahnuť, pretože tie odpovede, ktoré nám dal, Keď sa pozrieme na koho navštívil pán e, predseda Schulz, tak e, navštívil oveľa viacej krajín, kde sú vlády inej politickej orientácie, než nie tá naša. No a ak má nejaké riešenia alebo pochyby, ak chce skutočné odpovede, ak len nekladie otázky kvôli otázkam. A tá pripomienka uznesenia spred dvoch či viacerých rokov, ale ja si to, to uznesenie pamätám ako atak počas skutočnej predvolebnej kampane, pretože navyše aj rozprava na plene bola naozaj smutná, tragická. A aj to hlasovanie tam bolo, pán Pieper tam bola, bola by som rada, keby rešpektovalo výsledky v hlasovaniach. A ďalší bod, ERPS. Ďakujem pánovi Pieperovi hovorí o, o ideologických obavách a otázkach a čomu verí liberálnemu krédu a myšlienkam alebo sociálne liberálnemu alebo akému. A tiež ma znepokojuje, ten veľký sektor, ktorý vytvára generálny tajomník, miesto toho, aby podporoval core business, teda skutočné e, parlamentné výbory a sekretariat, tak sa to snaží presunúť na individua, ale tu my, poslanci a poslanky, nie sme veľmi rešpektovaní, ale všetci pochádzame od určitých politických skupín. Takto sa robí politika v Európe. V USA je každý politik zo svojej dediny a zo svojho regiónu, ale my prichádzame na základe politických skupín a preto je to dôležité. A čo chce teda pán Pieper posilniť? Časť výborov alebo individuálnu tomočenie? Myslím, že sa za posledné roky príliš posilnila administratívna časť a pozabudli sme na posilnenie samotnej profesie tlmočníkov a tiež treba uznať, že stand-by, teda on-call, rovnako ako piloti, takže E, nie je predsa možné, aby sa im ako pracovný čas rátal len čas strávený v kabine, ale treba e, rátať aj pracovný čas ako príprava, ako sa robí v prípade univerzitných profesorov a tak ďalej. Tiež by sme mali u- uistiť, že kancelárie v tomto parlamente, že sú nejakým spôsobom zaplatené, prenajmy a tak ďalej. My máme my máme nejaké kancelárie všade, či sú zadarmo, alebo či sú platené nejakým podnajmom a tak ďalej. A ešte záverom, či súhlasí s tým e, protiračovým postupom, tak ako e, sa k nemu vyjadril minule auditor. Ďakujem pekne. Ja som sa zaradila ešte na zoznam rečníkov. Rada by som povedala, že správa mohla byť aj horšia, Myslím, že tá rovnováha je nastavená dobre. E, kolegyňa Ela Sender e, sa zrušovala nad tým, čo tam je napísané od predsedovi parlamentu a o dvojitej úlohe. E, no, už aj v absolutóriu za minulý rok, alebo teda minulý rok v správe absolutóriu sa o tom hovorilo, kde sme žiadali transparentnosť. No a túto žiadosť môžeme ešte raz opakovať kľudne. A ešte ráda by som hovorila o pár veciach, eh, kde nejaký pozmeňujúci zoznam bol dobrý. Jedna vec sa týka zmeny personálneho poriadku 2014. Eh, bol zavedený 40-hodinový pracovný týždeň. Získali sme pracovný čas. Eh, no a ja by som to chcela objasniť a chcela by som to prepočítať proti tým tomu 5-percentnému škortu pracovných miest, takže získali sme pracovný čas nemôže byť dávané do rovnováhy so škrtaním zamestnancov. No a ešte raz sa a, a tá záležitosť politických strán patrí na program, treba tlačiť na to, aby nejaké nezrovnalosti v otázkach o financovaní politických strán, o financovaní politických strán musia byť odstránené. No a teraz sa vedenie E, zamestnancov na čiastočný úvezok v Štrásburgu. Sú ľudia teraz e, zamestnaní na plný úvezok a ďalej tiež penzíny fond. Penzíny fond e, treba tlačiť na to, aby sme dostali právnu analýzu o tom, ako sa musia zmeniť dávky, pretože je jasné, že od roku 2021 penzijný fond nebude mať peniaze. No a je jasné, že penzijný fond, dôchodkový fond, ktorý stojí pred krachom, sa nemôže tváriť, ako keby tento krach v budúci neexistoval. A treba zareagovať a, a dávky znižiť pre budúcich členov, ale treba preveriť, či nie aj pre súčasných. No a ten právny posudok, ktorý sme žiadali už minulý rok, nebol reverený hlavne čo sa týka dávok pre budúcich členov pred Európskym súdnym dvorom bol prípad víťazný, no a a treba sa zaoberať tým gigantickým deficitom, aby sme sa pochopili o ďalšom MFF na dôchodky pre členov, poslancov aj ďakujem tomuto deficitnému fondu a osobitné regulácie pre Francúzov a Talianov, ktorí majú osobitný štatút, nie sú ako ostatné národy pre tieto obidve skupiny sú sobitné úpravy, takže budeme potrebovať v nasledujúcom MFF pol miliardy eur. A to pre tisíc príjemcov. No a ja už sa teším veľmi na tú debatu a ja v každom prípade ukážem, čo sme všetko podnikli, aby sme tento problém aspoň čiastočne dokázali zvládnuť. No a na tomto bode musím preto trvať. No a čo je tam napísané o um, penzínom fonde, to je len taká tá spodná hranica toho, čo treba uh, robiť. A ja preto chcem vyjadriť uh, svoj rešpekt uh, za prácu kolegov. A za, za prácu kolega Zdechovský sa ešte prihlásil, nech sa páči. No, ja som nepochopila presne koľko je tam pre Francúzov a Talianov, alebo prečo presne pre dobrovoľný e, penzijný fond plus a Taliani plus a Francúzi a koľko presne to bolo. Ak to všetko e, sčítame, tak je to pol miliardy. Máte to číslo? Áno. Aj vy, vy to číslo máte. Nie, zhodnotenia je to uh, dlhá debata ja už som 12 rokov poslankyňou a neustále sa o tom hovorí kolega Zdechovský. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcel najskôr poďakovať kolegovi Piperovi za túto správu. Osobne mu udelujem 100 bodov do rankingu poslancov, aj keď asi mu ich nikto nepripíše, ale imaginárne z mojej pozície ich má poslané. A teraz vážne, otázka Štrasburgu No to je skutočne otázka zásadná. A opýtajme sa, či táto budova v dobe, kedy tam nezasadáme, nemôže byť využitá na nejaké iné zasadnutie Európskej inštitúcii, či skutočne, keď tieto dve budovy tam sú, nie je tu snaha zjednotiť Európsky parlament, bol v jednej budove, či táto budova nemôže byť nejakým spôsobom využitá. Ja myslím, že to je otázka E, ktorú by sme mali v tejto správe slovne uviesť a ja verím, že aj Markus Píper bude moju poznámku vo svojej správe reflektovať. A druhá otázka, druhú otázku pani predsednička už e, pomerne obšírne rozviedla to je otázka dôchodkového fondu. Ja naviažem na to, čo povedal kolega Sarvama. My musíme byť tým domom, je tým skleneným domom, ktorý je všade vidieť. Nemôžeme mať fond, ktorý nám pred očami krachuje. To je záležitosť a dlhodobá a skutočne treba trvať na tom, aby v tomto roku, roku bola záležitosť penzijného fondu vyriešená a to tým, že sa buď eh, zniží plnenie, alebo že ako sa celý tento fond, ktorý dnes krachuje, zreformuje. A tretia vec, ktorá ma zaujala, to je vyplácanie peňazí na účet za návštevy. Ja neviem, prečo je to vyplácané v hotovosti. Ja si myslím, že toto je vec, ktorá mala prebehnúť už dávno a ja si myslím, že jednoducho by sme mali stanoviť alebo trvať na tom, že od roku 2017 všetky peniaze budú vyplácané na účet. A ja myslím, že to je administratívna záležitosť. A Myslím, že by to pomohlo v transparentnosti a kontrolovateľnosti. No ale teraz skutočne ďakujem Markusovi Píperovi eh, za mnohé užitočné nápady a za veľmi kvalitne spracovanú správu k auditu Európskeho parlamentu. No a na záver dostane slovo ešte spravodajca. Tomáš, danke für die... No Tomáš, ja ďakujem za tých 100 bodov. Neviem, kedy sa mi podarí ich využiť. Ďakujem však v každom prípade aj za pripomienky kolegov. Nebudem sa detálne venovať všetkým bodom. No keď predsednička povedala, že správa mohla byť horšia, to už je pre mňa obrovské vyznamenanie. No a keď kolegyňa Ayala Sender ja som vždy vždy očarený nušam podozrievať ma zo sprisaneckých teórií nušam ďakujem pekne a vy ste hovorili o predvolebnom predvolebnej kampani pána Šulca, v akej predvolebnej kampani sa teraz sa nachádza, to som celkom nepochopil nám ide o to, aby sme niektoré veci, na niektoré veci skutočne poukázali a nie všetky otázky zatiaľ boli dostatočne zodpovedané. Ja neviem, či sa k tomu dostane ešte nejaké lietadlo alebo ale to my musíme skutočne kontrolovať. No a kolegyne a kolegovia, majú že to nie je nič dramatické, pretože konečnom dôsledku sa veci dajú dobre odôvodniť. My chceme poznať e, podrobnosti, no a na záver sa dohodneme na rozumnej logickej správe. E, nikto tu neplánuje žiadne sprísahanie. Nebojte sa na všetky ostatné body. Možno na že chceme externé hodnotenie k penzijnému fondu, to je jasná vec a to už aj v minulosti bolo, aby nám externý auditor povedal, toto nie je správne, toto by sa dalo zmeniť, toto je, to je treba zmeniť, no a to treba bezodkladne žiadať. A ja som si istý, že v nadchádzajúcich mesiacoch dostaneme ďalšie informácie o súkromnom dôchodkovom fonde. Aj to sa snažím, aby to nebežalo ďalších 6 rokov, ale treba si klásť aj otázky o zodpovednosti, pretože v roku 2021-2022 nás čaká veľmi nepríjemné prebudenie. A my si musíme klásť túto otázku už naposledy, zaznela teraz sa dokladíme ešte konkrétnejšie a blížime sa tejto veci. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na zasadnutie tieňových spravodajcov a som si istý, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý spoločný výsledok. Tým pádom sme uzavrali tento bod a prejdeme k ďalšiemu. Ide o tému osobitnej správe účtovného dvoru správy, e, pokiaľ ide o dosledovanie osobitných správ. Pán Cardiff ako príslušný člen a spravodajca z účtovného dvoru. E, ja som spravodajkyňou za Európsky parlament. Pánu Cardiffovi však udelím slovo na úvod. Thank you, Chair. Um, I'd like to thank, Ďakujem, chcem poďakovať členom výboru za pozvanie prezentovať túto správu a tiež odporúčania z našich predošlých správ. My publikujeme asi 25 správ každoročne, niekedy je to menej niekedy je to 25, 4 až 6 odporúčaní na správu smerovaných priamo na komisiu. samozrejme, že tieto odporúčania neskôr dosledovávame a chceme vidieť, ako sa implementujú. Od roku 2012 sme, sme sledovali follow-up v konsolidovanej forme, buď špeciálnou správou, oddeleným dokumentom alebo špeciálnou časťou výročnej správy na tento rok. To bola vzorka 8 správ, 44 odporúčaní, ktoré sa vybrali na analýzu. Tie boli publikované rok, medzi rokmi 2009 až 2012. Väčšina e, z nich krokov, ktoré sa prijali, sme mohli verifikovať, či boli plne alebo čiastočne rešpektované komisiou. Postup teda E, tých, výroby týchto správ podporený diskusiou v e, parlamente má dopad. Viaceré naše správe chceli zlepšiť manažovanie správ a tu sa implementovali napríklad v oblasti kontroly štátnych dotácií či vonkajších e, krokov. Zistili sme, že niektoré systémy manažmentu výkonu sa výrazne zlepšili, Stále sú tu výzvy však pre členské krajiny. Tá, táto správa obsahuje aj výsledok auditu management, manage, systému managementu komisie v súvislosti s absolutórium. V tých systémoch follow-up sme zistili zlepšenia pre, viaceré, pre všetky odporúčania by boli užitočné. Myslíme si, že komisia lepšie musí vysvetliť štatov, štatút e, e, odporúčaní, len čiastočne sa implementujú. Myslíme si, že by sa mali revidovať akcie členských krajín v kontekste výročnej správy z roku 2015 tiež urobíme svoj diel práce veľmi pozorne sme si prečítali pracovný dokument. Málo, s málo čím by sme nesúhlasili. Mohlo by však z neho vyplývať, že komisia by mala súhlasiť so zisteniami. Vo všeobecnosti si e, ne, nevyžaduje tu zhoda medzi e, kontrolovaným a kontrolným orgánom. Pozorne počúvame názory komisie práve tam, kde sa hovorí, že fakty nie sú správne, ale naše závery samozrejme musia byť naše vlastné. Pokiaľ ide o follow-up v členských krajinách, súhlasím, že je to dôležitá vec predbieha predbežná práca, aby sa situácia osudzovala. Tento týždeň budeme spúšťať prieskum v členských krajinách aké sú ich reakcie na odporúčania účtovného dvoru. Výsledky budú publikované v budúco, v budúcej výročnej správe. Toľko z našej strany. Ďakujem za to, že ste si pozreli našu správu a vypočuli moju krátku správu. Ďakujeme, pán Cardiff. Ďakujem za zaujímavú správu nemá zmysel zaoberať sa novými vecami, keď by sme stratili pohľad na staršie veci. Vždy si kladem otázku, kto z komisie e, sa toho ujme, hneď to aj zistíme. Ako spravodajkyňa chcem poukázať na niektoré veci. Keď pri absolutóriu hovoríme s komisiou, tak nám neustále nás uistujú, uistujú ako vážne tú vec e, berú vždy som tomu verila, musím povedať. Trošku som bola prekvapená, keď som čítala v správe, že výpočtový systém RAD e, odporúčania akcie a absolutórium že tie jednotlivé e, kritéria viezli e, vysoká, vysoké, vysoké číslo 11, 11.24 eh, a po implementácii celý ten systém sa odhaduje tá implementácia vysoká. Málo to vypoveda o tom, aký je efektívny je follow-up. Ja som si myslela, že im možno veriť a to bola zase len chyba, takže jednoducho neveriť ničomu. To je to, čo som sa z toho poučila. Bohužiaľ, občas by som rada, občas niečomu aj verila. Pri tých 26 odporúčaniach z minulých osobitných správ, ktoré ocenil účtovný dvor ako čiastočne e, implementovaný, tak sa zmenil v tom systéme RAD, ten stav e, implementácie. Tá analýza, analýza nedostatkov, keď ten výkaznícky systém nefunguje, tak nefungujú ani tie závery. Takže ďalšia otázka na komisiu. Čo sa systémov medzi tým urobilo, aby sa tieto veci zlepšili? a ako je možné, že 6 e, so 45 sa nedalo, e, odporúčaní sa nedalo pre, preveriť. Takže bolo by dôležité, keby nám komisia sa spraví ukázala tie, tie závery požiadavka účtovného dvora, pokiaľ ide o harmonizáciu hodnotiacich kategórií to bolo by zaujímavé vedieť, aké plány tu existujú. A dôležité by bolo po mňa povedať, pretože vlastne e, účtovný dvor nerobí vlastný, vlastný follow-up, bolo by to príliš namáhavé, veď sú to veľké, veľké chyby, ktoré by to opodstatňovali. Nebolo by dobre to nechávať samotnému auditovanému subjektu. To by bola moja otázka, to by sa malo zamerať. Kto sa pož- e, chce ujať slova? Pani Ayala Sender. Um, Ďakujem pekne za vysvetlenie dvoru auditorov aj za správu. Tiež by som chcela vedieť, čo sa deje, keď je taký automatický systém online, pretože automatické systémy fungujú len vtedy, keď im niekto dodáva informácie a pritom a tam môžu vznikať e, ľudské chyby. A otázka je, či systém má iný, inú možnosť väčšej kontroly aj politického charakteru a to by som rada vedela, ako to funguje v tomto návrhu. A tiež by som sa pani Gresle v bode 4 spýtala, hovoríte, hovoríte o, o neuspokojení v protiračivom postupe e, v prípade auditu. A bol tam problém s termínmi a my sme tlačili na tie termíny. Otázka je, či sme im pomohli alebo nie, pretože historicky ten protirečivý proces mal určité termíny v lete, potom tam boli logistické problémy a to stiažovali celý post, tie stiažovali celý postup ale chcela by som vedieť, čo, o čom presne hovoríme, keď hovoríme o tomto protirečivom postupe. Každý audit ho má. A chcela by som sa ubezpečiť a uistiť, že to, čo chceme, je, že ten postup tam musí byť v rámci auditu. A preto by som chcela vedieť, o čom hovoríte konkrétne v tom bode 4 aj z hľadiska dvora auditorov. Pán Mögele, podpredseda alebo zastupca riaditeľa, generálneho riaditeľstva, nech sa páči. Ďakujem. Ako ste povedali, absolutóriu Európskeho parlamentu. My tiež e, sme presvedčení, že táto správa mohla byť oľa horšia. Vo všeobecnosti si myslíme, že to je správa, ktorá je relatívne pozitívna a rovnaké posolstvo e, si prine, odnášam i z toho, čo povedal pán Cardiff. 89% odporúčaní, ktoré sa plne implementovali, alebo z veľkej časti implementované je veľmi dobrá kvóta tie jednotlivé prípady, kde sa nezhoduje e, účtovný dvor a komisia, veľmi e, často, je, pokiaľ ide o implementáciu odporúčaní, je tu veľmi tenká linka e, medzi tým, čo považujeme za plne alebo čiastočne realizované. Komisia e, prijala všetky tie odporúčania, ktoré e, súdny dvor v, tej, v tejto správe realizoval, vrátane tých, ktoré sa týkajú spomínaných otázok, kde si myslíme, že rovnako ako to dvor, že komisia tu pokročila za posledné roky a mesiace. Nikto nie je ale dokonalý. Sú tu určite ešte ďalšie možnosti zlepšenia, aby systém plne odzrkadloval tú terejšiu situáciu odporúčaní. Systém je veľmi komplexný, pretože e, musia zasobovať údajmi všetci generálni riaditeľia komisie. Samozrejme DG Budget. A my tu uh, usudzujeme uh, alebo posudzujeme oblasti, kde sa nenašla zhoda uh, k spôsobu, akým tie odporúčania majú postupovať. Chcem zdôrazniť, že veci berieme vážne. Určite mi môžete veriť. veľmi užitočné nástroje pre nás na revíziu našich systémov a revidovanie určitých politík a opatrení. Pozreli sme sa i na e, pracovnú skupinu, ktorá bola e, vytvorená medzi komisiou a účtovým dvorom a, dvorom a sme presvedčení, že možno diskutovať otázky so súdnym dvorom a že možno že otázky, ktoré nie sú jasné, možnosť dospieť k rozumným riešeniam. Toto by mohlo v budúcnosti pomôcť. A súdny dvor je na tejto ceste, si myslím. Ak máte ďalšie otázky, určite e, v zastúpení komisie môžem odpovedať. Sú tu kolegovia z konkrétnych e, generálnych riaditeľstiev, ktorí môžu odpovedať na tie konkrétne otázky, konkrétne časti správy. buď je u vás problém, alebo u mňa, ale jednoducho, ja som sa na to pozrela. Z tých 44 odporúčaní 3 e, e, už neboli relevantné. 3 sa nedali preveriť. Zo zvyšných 38 e, 60% sa plne implementovalo. Ja to považujem za dobré. 29 do veľkej miery sa implementovali aby ste povedali, že je to 89%, s tým jednoducho nesúhlasím, ako ste to spočítali, nejde to 98% 8% je čiastočne a 3% vôbec nie sú implementované, takže aký dobrý teda je teraz systém rady? Rozpory v tomto systéme nefungujúci systém má predsa dopady E, na výsledky, aký spolahlivý je tento systém, aké spolahlivé sú tie čísla. Keby ste mi mohli k tomu nám niečo povedať. Ďakujem. Nie som v, e, e, v pozícii napadať to, čo povedal už Tomý dvor. Nik by sme sa nedohodli na odporúčanie. Toto jednoducho znamená, že veľmi pozorne sa pozrieme na tieto nefunkčnosti, a množstvo úsilia chceme vložiť do k tomu toku informácií medzi jednotlivými službami, ktoré musia mať svoje vlastné systémy. Jednoducho toto je otázka, či realita v teréne skončí v informačnom systéme. Máme tu jasné posolstvo zo účtovného dvoru k realite v teréne, pokiaľ ide o týchto 44 odporúčaní špeciálnym správam, ktoré sú, ko ktoré tu ide. Možno to nie je e, dokonalé, ale vo všeobecnosti e, e, tie odporúčania sú pokročilé. Či je to 6029 alebo 89 e, plne alebo čiastočne implementované. Je to číslo, ktoré ukazuje, že komisia veľmi seriózne E, rešpektuje tie odporúčania, na ktorých sme sa dohodli. Ďakujeme, pán Cardiff. Ďakujem. Nemyslím si, že e, by komisia, že by sa dalo povedať o komisii, že to neberie na e, vážne. Je to systém, ktorý sa postupne rozvíjal aby najprv bol použiteľný pre absolutorium a potom aj pre, pre tieto vnútorné a vonkajšie odporúčania. Nebolo to teda od začiatku dizajnované na auditorské účely. No, čo, čo sa môže, môže zlepšiť? Máme tu tie otázky vstupov, výstupov. Musíme zlepšiť vstupy, aby sme mali lepšie výstupy E, dokumenty, ktoré sú ku konkrétnym odporúčaniam, ktoré sa dajú v RAD systematickejšie riešiť. Boli, boli, mali by byť lepšie zlúčené s tým systémom a s posudzovaním úrovne implementácie odporúčaní. Na tom pracuje vnútorná skupina. Nemyslím si teda, že by sa tu povinnosti ignorovali. My teda máme zmysel pre to, čo sa musí zlepšiť. My, kde môžeme, chceme pomôcť. Komisia e, prijala mnohé naše odporúčania. Tie potom vstupujú do RAD. Máme tu teda veľa nádeje, určite. Nie je to audit, kde by bolo systém, ktorý je beznádejný. Nám ide o systém, aby sa dal zlepšiť, aby mohol pomôcť. A prečo nemáte vlastný systém follow-up? Pýta sa pani predsedajúca. Excuse me, I, I missed the point. som vašu otázku. Pýtal som sa už predtým, prečo vy, ako účtovný dvor, nemáte vlastný systém follow-up. To by znamenalo, že vlastne by sme mali prebrať management follow-up. My máme systém na follow-up. Robíme to tým e, e, každoročným procesom. Tiež sledujeme individuálne oblasti rozpočtu a politík. Keď sa otvára audit ku konkrétnym témam, a preverujúc e, máme svoje vlastné kategórie, takže robíme naozaj dosť uh, e, foriem follow-up. Určite mnohé veci sa dajú zlepšiť, tam sa budeme snažiť. Takisto ako tá pracovná skupina e, rozvíjame databázu na follow-up ktorá bude aktívna eh, ku koncu tohto roka, najneskôr budúci rok. Ďakujem pekne. Mohli by ste nám povedať, aké sú údaje follow-up, ktoré vstávate? Áno, ale môžem dať slovo expertovi, ktorý vám poskytne veľa jednoduchšie jednoznačnejší a jasnejší prehľad. Sviny, ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Databázy boli vytvorené a obsahujú všetky naše odporúčania na audit a všetky aktivity, ktoré komisia a opatrenia, ktoré prijala a ktoré sa týkajú ďalšieho sledovania. Chceme využívať databázu na analýzu toho, aké opatrenia a aktivity boli prijaté, tak aby sme Vidíme, aké dopady majú naše správy o, na finančný manažment a finančné riadenie rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne, na to sa teda už tešíme. Chceli by dámy a páni sa komisia ešte niečo upresniť. Zdá sa, že nikdy, no, veľmi často nemá nikto chuť nič povedať, no, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ak máte konkrétne otázky k odporúčaniam, o ktorých sa teraz hovorí, no tak samozrejme budem môcť ja zodpovedať, ale aj všeobecné otázky, čo sa týka spôsobu reakcií na odporúčania dvora auditorov. To sú, myslím, jasné. My prijímame tieto odporúčania, budeme sa im budeme ich dodržiavať a budeme sa im venovať. Áno, ďakujem veľmi pekne. My nájdeme si ešte čas, aby sme sa zaoberali do systémom. Na to sa už teraz teší. Ďakujem pekne. Tým sme sa dostali na záver tohto bodov. A dostaneme sa, teda, dostávame sa teraz k ďalším bodu. Aha, pardon, Martina ešte, nech sa páči. Áno, veľmi stručne, ja by som chcela len poďakovať za túto správu a za vaše odporúčania a mne sa veľmi páčia, zohľadňujem ich a zmením absolutórium tak, aby zahrňalo tieto odporúčania. Ďakujem pekne. Dobre, tým sme sa dostali na koniec tohto bodu a dostávame sa k ďalšiemu bodu a to je návrh stanoviska o no, medzinár- hodnote medzinárodných účtových štandardov a finančné výkazníctvo. A parlament prekladá stanovisko a do slov dostáva kolega Čarnecký, ktorý je našim spravodajcom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Na úvod treba povedať, že hlavným účelom aplikácie medzinárodných účtovných štandardov IAS je harmonizovať finančné výkazníctvo spoločnosti. Cieľom je posilniť transparentnosť, porovnateľnosť a spolahlivosť finančných informácií. A ďalej musíme dodať, že FRS je veľmi komplexným systémom a má prijať veľmi podrobnú analýzu poradná úloha skupiny EFRAK na ňu poukázať, zaisťuje európsku rezenciu a vplyv na vytváranie procesu a diskusí o globálnych účtovných štandardoch. No, ďalej treba ešte povedať, že poučenia z implementácie IAS a IFRS treba vnímať vo verejnom sektore, musia slúžiť ako možný štandard pre členské štáty EÚ na vypracovanie štandardov pre verejný sektor čiže jasná modernizácia účtovných systémov členských štátov podporou e, systému všeobecne prijatých účtovných štandardov. Toto vedie k zlepšenej transparentnosti, porovnateľnosti e, verejných financií členských štátov. a spolahlivým informáciám o finančnom výkazníctve. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. To možno ako téma je trochu nudnejšie, ale je to skutočne mimoriadne dôležitá téma, pretože sa týka verejných účtovných štandardov, tiež EPSAS a my ako výbor pre kontrolu rozpočtu. To hovorili, pretože toto je pre nás všetko veľmi dôležité. A na zozname kolegyňa Ayala Sender, nech sa páči. Ďakujem spravodajcovi za návrhy. A súhlasím s vami s tým, že na európskej úrovni treba prediskutovať systém, ktorý bude založený na spoločných štandardoch Už aj na seminári, ktorý sme mali, sme videli, ako zložité je mať takéto spoločné pravidlá ekonomické náklady, ktoré mali tie administratívy, ktoré sa snažili o modernizáciu, hlavne vo Francúzsku, aj niekde inde. V iných členských štátoch boli pokusy. Videli sme aj výmenu názorov s predstaviteľmi z Hamburgu. návrh absolútne podporujeme. Áno, potrebujeme takýto systém, ale zároveň podporujeme mať jasné termíny. Musíme mať dostatok financií, aby sme to mohli dať do nákladov, aby teda a potrebujeme komunikovať aj občanom Potrebujeme teda toto vylepšenie, ale chápame, že je tu určitý harmonogram, ktorý prinesie nejaké náklady, takže treba porovnať zisk a náklady z celej operácie a na ceste k fungovaniu tohto systému treba začleniť všetky eventuálne možné vylepšenia aby sa uvažovalo aj o budúcej infraštruktúre, zariadeniach, keďže ide o medzinárodné štandardy, aby tieto e, zapadali, aby si neprotirečili. A tiež podeliť sa s dobrými skúsenostiami medzi členskými štátmi, aby sme ich mohli využiť tieto e, medzinárodné štandardy v našej európskej administratíve. Ďalším rečníkom je kolega Novakov, nech sa páči. Ďakujem predsednička. Áno, medzinárodné účtovné štandardy e, zohrávajú kľúčovú úlohu, hlavne pre malé a stredné podniky. Európska únia mm, programuje cez zahraničnú spoluprácu a programy cezhraničnej spolupráce posilňujú potenciál eh, podnikov a miestnych eh, samozpráv, ale súčasne nepresadzujeme reformy pre zjednodušenie podnikania. A to platí aj pre medzinárodné účtovné štandardy. To viem. Nehovorím, že je zlé mať spoločnú polnohospodárskú politiku, ale pravdepodobne by bolo lepšie mať tiež spoločné politiky v iných oblastiach. A prečo nie spoločné štandardy pre verejné obstarávanie a pre medzinárodné účtovníctvo? Bolo by oveľa jednoduchšie, aby sme mali spoločné štandardy pre finančné výkazníctvo spoločnosti, pre neviem, podvody, cezhraničnú mobilitu a tak ďalej a tak ďalej. Aké sú momentálne problémy. IAF, RSN sú momentálne nulovo implementované a to hm, znižuje e, konkurencieschopnosť, zvyšuje byrokraciu pre malé a stredné podniky. A ja by som rád zdôraznil teraz, že áno, ja som úplne za kontrolovanie a riadenie prísnejších pravidel pre veľké spoločnosti, ktoré sú kotované na burze, ale pre malé podniky, rodinné podniky, spoločné štandardy budú pre nich oveľa jednoduchšie, a hlavne čo sa týka zjednodušenia práce pridelovania finančných prostriedkov. Takže ja navrhujem, treba podporiť členské štáty, aby vytvárali štandardné postupy pri práci s verejnými prostriedkami a prečo by sme nezačali s normami pre verejné obstarávanie, normami pre čtovné výkazy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Z Eurostatu vítam pána Makarony Disa, Digifisma, Otobom a Makaronitis. Začnite, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som rád zdôraznil, že tiež komisia súhlasí s obavami a kvôli dôvere či verejným financiám. No a súhlasíme s názorom, že finančná kríza veľmi jasne ukázala potrebu reforiem hlavne ohľadom na finančné výkazníctvo, kde v prospech nielen kapitálových trhov, ale tiež ukončenie vnútorného trhu a finalizáciu jeho a tiež čo sa týka všeobecného riadenia finančných a verejných prostriedkov v celej EÚ. Od roku 2011 súčasťou Sixpacku, čo je reakcia komisie na finančnú krízu, ale vtedy pracujeme na projekte, ktorý sa zameriava na harmonizáciu finančných eh, sektorov a výkazníctva a noriem v Európskej únii. Myslíme, že to bude na prospech pre verejné financie a zvyšovanie dôvery voči verejným financiám a zvýši to transparentnosť všetkých eh, subjektov celej EÚ a to v prospech európskych občanov a prispieje tu aj zlepšeniu verejnej kontroly. Tých, ktorí riadia verejné prostriedky. Komisia v roku 2013 vydala, eh, vydala správu, v tom časi zdala štúdiu, komisia eh, v správe hm, zdôrazňuje eh, potrebu harmonizácie účtovných štandardov v EÚ eh, v, čo sa týka vhodnosti pre naše účely. Zdôrazňujeme, že je tu viacero technických, konceptuálnych a, a správnych problémov z IPSAS No a komisia, odtedy musíme povedať, že sa sa reaguje na na rieši kritiku za zo správy komisie. My sme vyriešili množstvo otázok, ktoré boli uvedené v správe komisie, no a musím povedať, že odtedy komisia veľmi úzko spolupracuje s IPSASA v tomto projekte, vzhľadom na formuláciu európskej alebo spoločnú európsku interpretáciu eh, eh, medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor. A takže eh, máme systém štandardov pre verejný sektor, ktorý používa IPSASIS ako referenciu pre európsku spoločnú interpretáciu a okrem toho, ako možno viete, sa sa neustále zameriava na príklad z ohľadom na štúdio IFRS na finančných štandardov a noriem verejného sektora a súkromného sektora, takže než do dôsledku sa nám podarilo tieto tri systémy výkazníctva vidíte IFRS, IPSASIS a, a budúce štandardy zelený sektor zblížiť. No a na záver si myslíme, že, na záver, že sa nám podarí zajistiť minimálnu konzistentnosť z z finančných štandardov v súhľade s európskym účtovným systémom. Takže e, toto je projekt, v ktorom pracujeme, ako som už povedal, od roku 2011 a ak môžem k tomu dodať e, niečo. Radi by sme dali členským štátom e, isté obdobie a podporili ich, pomohli im e, pri práci na reformách verejného sektora. Prešli k kruálnemu systému účtovníctva. Tento plán by mal začať fungovať v roku 2020 vzhľadom na vypracovanie prvého návrhu komisie. Predtým, než vstupme do druhej fázy projektov, ktorý bude zameraný na záväznú implementáciu sa v Európskej únii. Takže vo všeobecnosti toto je súčasný stav. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. chcete niečo ešte dodať? Makaronidis, ak sa môžem ešte niečo opýtať, my očakávame návrh komisie už v roku 2015. Vlastne sa fáze EPSIS, alebo ste vo fáze objasňovania. No, ako som už povedal, od e, správy komisie v roku 2013 intenzívne pracujeme na tomto projekte. Pracovali sme a predložili viaceré návrhy a podnety a sa týka politických priorít novej komisie, ako som práve vysvetlil, tak eh, sme vypracovali náš eh, a prepracovali nás eh, prístup k harmonizácii systémov a štandardov štandardov a rozdelili sme projekt do troch fáz. Prvá fáza, myslíme, že by mala byť zameraná na zvyšovanie finančnej transparentnosti a to by malo povzbudiť členské štáty, aby pracovali na implementácii IPSAS na dobrovoľnom základe. A tým, než predložíme konkrétny návrh približne v roku 2020, pričom do ďalšej fázy a sa vstúpi neskôr a budú sa implementovať a bude sa implementovať spoločné rozumenie IPSAS v Európskej únie. Ďakujem pekne, môžem sa ešte spýtať, Nuša v Nemecku a sa počíta s administratívnymi nákladmi zmeny vo výške približne 2 miliardy eur. Neexistuje možnosť tú vec, e, niektoré veci ostraniť e, a veci, ktoré by sa dali urobiť za nižší, nižšie e, poplatky. No, viem, prečo komisia to nepresadzuje. No ja by som nechcela v momente, keď bude ten návrh a, predložený ísť naspäť do Nemecka, pretože to bude mať ste veľkú odozvu. Ale je dôležité, aby ten návrh bol predložený. Takže ja už som zažila pár zmien účtovných systémov a otázka je, či to musí byť niečo také veľké, plošné, kedy na záver nedospieme nejakým lepším odnikom. Nešlo by to trochu menšom rozsahu. Ďalšia otázka, keď sa ma v Nemecku pýtajú, prečo to chcete urobiť, ja neustále hovorím, že vím, že grecké štatistika, neexistujúca harmonizácia, nešlo by to jednoduchšie, alebo čo konkrétne e, si slúbujete Prečo by to nešlo? Prečo by to nešlo aj... No, ďakujem pekne za odpoveď. Uh, uh, ďakujem. V prvom rade by som rád povedal, že my sme otvorení akýmkoľvek návrhom, vďaka ktorým by sme sa dopracovali k transparentnosti v Európe aj interne, aj v spolupráci s expertami členských štátov sme prebrali všetky možné scenáre a úvahy práve na túto tému, ale otázka je, čo vlastne potrebujeme. A názor, ktorý vyplýva aj z pracovnej správy komisie, je, že to nie je len o štatistike systém finančného výkazníctva využíva spoločný základ primárnych fiškálnych údajov a to, o čo nám ide a čomu v Európe čelíme, je, že tieto údaje nie sú zrozumiteľné, konzistentné a v niektorých prípadoch dokonca sú vysoko neporovnateľné navzájom s inými. A to má potom dopad na štatistické e, systémy, na systémy finančného výkazníctva. Takže tá naša myšlienka spočíva v tom, že potrebujeme oboje. Aj transparentný a porovnateľný systém výkazníctva. A preto potrebujeme riešiť aspekty aj finančného výkazníctva aby sme e, tie primárne údaje mali konzistentné a porovnateľné. A to pomôže aj potom následne štatistickému výkazníctvu. Dalo by sa to urobiť s niečím menším, no otázka je, že my chceme mať plnú transparentnosť vo vzťahu k finančnej pozícii a k výkonnosti na rôznych e, úrovniach ústredná vláda a tak ďalej, miestna samozpráva. Takže v konečnom dôsledku ide zase o peniaze e, daňových poplatníkov, ktoré sa takýmto spôsobom vynakladajú. A ak sa dopracujeme k tej úplnej porovnateľnosti, tak budeme môcť ubezpečiť daňového poplatníka, že jeho prostriedky sa vynakladajú poriadnym spôsobom efektívne. A je dôležité to urobiť e, do takej miery, aby sa ten cieľ zaistil na e, ten vzťah k nákladom. Samozrejme, aj IPSAS je veľmi dôležitý projekt. Je to dôležitá štrukturálna reforma v celej EÚ a určite že si to niečo bude vyžadovať, že to bude niečo štá, stáť, e, to bude významný náklad. Aj zo správy komisie z roku 2013 to bolo jasné. Komisia zadala štúdiu, ktorá hodnotila náklady, ale zatiaľ bez konkrétnych implementačných dokumentov alebo štúdí, ale zatiaľ môžeme urobiť porovnanie medzi najhorším a najlepším scenárom. A len potom si urobíme, keď budeme mať k dispozícii tie údaje, tak budeme mať skutočný obraz toho, aké sú implementačné náklady v členských štátoch. Od roku 2013 sa v EÚ toho už veľa udialo, veľa zmenilo aj vo vzťahu e, k finančnému výkazníctvu, aj vo verejnom sektore. A to smerovanie k štandardom by potom e, zmenšovalo aj budúce nasledujúce náklady. A potom je tu obava tých menších hráčov verejného sektora, napríklad, že by na úrovni miestnych samozpráv kde komisia už v roku 2013 povedala, že by sme mali vo vzťahu k týmto menším aktérom mať čo najmenej alebo najmenší súbor výkazníckých požiadaviek a tento systém či súbor by mal byť jednoduchý, prehľadný a dúfam, že sa nám to podarí bez toho, že by sme narušili finančnú transparentnosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A ešte záverom, pán Čarnecký, nie, nechcete? Dobre, takže budú predložené pozmeňovacie návrhy. A lehota je 11. marca o 12. a hlasovať budeme 7. apríla. Ďakujem. Ukončili sme bod číslo 5. A teraz by sme ale potrebovali Inés. Tagesordnungspunkt 6. assessment der Jugendstrategie 2013. Bod číslo 6. Vyhodnotenie stratégie EÚ pre mládež za obdobie 2013 až 15. Spravodajcom Derek Vogen, ale zastupuje ho kolega Ďakujem. Kolega Vogen teraz ešte cestuje, tak ak dovolíte, ja v jeho zastúpení niečo poviem. V kontexte Európskej iniciatívy pre mládež myslím, že všetci sme radi, že takáto iniciatíva existuje, ale nie sme si istí, že bude naozaj úspešná. Na jednej strane prebehla diskusia aj v, vo výbore pre e, rozpočet a ide o to, že aby táto iniciatíva mala dostatok finančných prostriedkov a to je tá diskusia, ktorá sa vedie a čo sme mohli skonštatovať je, že je viacej ako 10 tisíc mladých ľudí, ktorí mohli využiť e, iniciatívy tohto druhu to znamená, že tento projekt funguje v členských štá- niektorých členských štátoch. Táto iniciatíva mladých sa neaplikuje alebo len čiastočne. A otázka budúcnosti tejto iniciatívy závisí od eventuálneho vyhodnotenia. A situácia je takáto. V návrhu z roku 2015 je to spoločná správa Rady a komisie sa hovorí, že že e, treba e, veci vylepšiť a že sa bude v diskusii venovať. A tri otázky pána spravodajcu na komisiu, a keďže Derek Vogan je angličan, tak on to napísal po anglicky, ja si to uľahčím a tie tri otázky položím, teda po anglicky. Je to návrh spoločnej správy na rok 2015, hovorí, že sú nové E, deadliny záruky pre mládež a očakávajú sa výsledky v roku 2015. Prvé údaje sa zverejnili. Druhá otázka, aké kroky sa urobia, aby členské štáty čerpali danú podporu, ktorá je k dispozícii a ako sa komisia stará o to, aby tie kroky viedli k dlhodobej zamestnanosti a k dlhodobým riešeniam. Ďakujem. Teraz kolega Novakov, ďakujem. Som veľmi rád, že môžem hovoriť ako e, tieňový spravodajca k tejto správe, pretože podľa mňa je prvoradého významu. Za posledný rok som pracoval na viacerých správach, ktoré sa venovali viacerým témam ktoré súviseli s programami pre mládež a teda mám možnosť viacerých perspektív. Za posledné roky nebolo dostatok financií pre tieto e, programy pre mladých a som veľmi smutný, je možné, že tých financií bude viacej, ale nie je až tak veľa dobrých nápadov, ako tieto financie správne využiť. A ja vidím, že členské štáty majú problémy správne využívať tie miešané či krížené fondy, ktoré sú určené e, pre mladých. A pritom to vôbec nie je také zložité. E, stačí len sa trochu vzdelávať. Aký je vlastne problém? Máme nezamestnanosť mladých a napríklad máme financie z Európskeho sociálneho fondu alebo zo záruky mladých, máme financie pre Erasmus a tak ďalej. Ale zároveň Erasmus pre mladých podnikateľov je, má, je len 55 miliónov a do roku 2020 a to sú takéto financie. To sú naozaj veľmi... Keď si uvedomíme, aké obrovské peniaze idú na iné veci, A keď si uvedomíme, aká je zložitá situácia nezamestnanosti mladých a my tu chceme krátkodobo vydávať finančné prostriedky, ale mali by sme to prepojiť so subsidiaritou, tak by to malo fungovať, ale mali by sme motivovať mladých a talentovaných, aby podnikali a aby nielen prácu hľadali, ale, ale aj aby vytvárali pracovné miesta. A celú situáciu musíme zjednodušiť rovnako, ako to robíme v prípade koheznej politiky. Je tu jeden väčší zdroj financovania a potrebujeme jednoduchšie pravidla pre financovanie pre mládež. Toto je môj názor a teším sa na informácie v akom stave je iniciatíva pre mládež, pretože vieme, že v Škandinávii to funguje, ale napríklad vo Francúzsku je to takmer na nule. Záruka pre mladých. Erasmus pre mladých podnikateľov, tak jedna tretina absolventov, ktorí absolvovali celý ten program, tak vytvorili naozaj svoju vlastnú firmu a to je celkom vysoké percento a mali by sme zvážiť, že by sme mali viac investovať do tohto programu, aby bol globálnym programom a ja by som tu navrhol aj nejaký pilotný program. Ďakujem, pani Dlabajová. Som veľmi rada, že e, máme túto výmenu názorov potom pripravíme návrh správy. Ja som aj členkou výboru EMPL, takže som sa touto problematikou zaoberala z oboch stran. Mám niekoľko otázok a možno aj niekoľko podnetov. Ja veľmi vítam to, že sú tu určité dobré príklady osvedčených postupov, ktoré sú financovateľné touto politikou. Ja osobne v piatok som bola v Londýne, navštívila som Job Center a bolo e, zaujímavé, ako to bolo financované. Veľmi zaujímavé je to vedené. A prístup k mladým ľuďom bol individuálny. Bolo to v takej oblasti, v zložitej oblasti Londýna ten individualizovaný prístup bol naozaj veľmi potrebný a bol to dobrý príklad európskeho financovania a ja som rada, že začíname preberať aj niektoré osvedčené postupy členských štátov, napríklad um, skúsenosti z Rakúska. Musí byť lepšie prepojenie medzi vzdelávacou sférou a pracovným trhom. Mladým ľuďom potrebujeme dať kompetencie a schopnosti, aby mohli nájsť svoju prácu Komisia niekedy reaguje na to, čo žiada parlament. Dnes máme nový pilotný projekt či prieskum mobility v učňovskom sektore. A ja som veľmi rada, že takéto pilotné projekty existujú a sú potrebné. Prvá otázka. Spolahlivosť údajov členských štátov. Ja osobne som hľadala nejaké informácie o záruke pre mladých a vôbec som nebola schopná ich nájsť. Ako nás komisia môže uistiť, že má údaje od všetkých členských štátov a že sú spolahlivé? Druhá otázka. Ukazovatele a výsledky. Stále viac hovoríme o rozpočte, ktorý je založený na výkonnosti, na efektivnosti, ale ukazovatele v týchto prípadoch a výsledky sú ešte zložitejšie. Otázka je, aký má byť ten výsledok. Mladá vyškolená osoba, ide o to, že či je vyškolená, pripravená e, na celý život, na jeden rok, na dva roky, na päť rokov alebo na akú dlhú dobu, kde je Vedie sa v komisii diskusia o hodnotení výsledkov a potom tretí a posledný bod politiky pre mladých musia ísť ruka v ruke s ďalšími politikami. Vzdelávanie, digitálny vnútorný trh, e, e, telovýchovná politika a tak ďalej. My potrebujeme takúto stratégiu a na tomto poli ešte viacej ako India, teda ako sa komisia snaží zabezpečiť synergiu všetkých politik. Ďakujem, hovorí pani Gresle a ja som zo známe rečníkov. Je to dôležitá téma. Ja by som sa rada komisie spýtala, ako si vysvetľuje, že vnútorný trh tu vôbec nefunguje, pretože myšlienka bola taká, že máme mobilitu a keď ľudia v jednej krajine nenajdu prácu, tak pôjdu do inej. V tomto bola tá myšlienka. U mladých to nefunguje, ale u starších tiež nie. V mojom volebnom okrsku tam je 1,4 alebo 1,5 nezamestnanosti mladých, ale v prípade absolventov vysokých škôl priemer v EÚ je 38 Takže to je vlastne generácia kde by mala fungovať mobilita. Otázka je, prečo tu vnútorný trh nefunguje. Ľudia bez vysokoškolského vzdelania majú v mojom okrsku väčšie šance získať prácu, ale všeobecne to nefunguje. Ale otázka z nej, čo robíme preto, aby sme pomohli okamžite, pretože všetky tieto alebo väčšina z opatrení sú dlhodobého charakteru, potrebujú štruktúry a tak ďalej a to je strata času a aj premrhané životné šance. Ešte ďalší kolegovia sú na zozname. Nech sa páči, pani Ajala Sender, ďakujem. Ako viete, sme v plnej kampani a dúfam, že to vyjde v súvislosti so stratégiou pre mladých v takej krajine, ako je moja, kde to percento nezamestnanosti je obrovské, tak pre nás je o to viacej zaujímavejšie, aby to dopadlo dobre. A tie skúsenosti a osvedčené postupy, ktoré sme tu dali ako príklad, ten duálny systém vzdelávania v Nemecku, ktorý má veľký vplyv na prepojenie toho vzdelávania s pracovným trhom, my sme si mysleli, že to bol dobrý príklad, ale je potrebné mať aj rovnaký rámec a e, podnikateľské zázemie či angažovanosť tak, ako e, to majú napríklad nemeckí podnikatelia a zamestnávateľia. Hoci sú krajiny, kde je vysoká nezamestnanosť mladých a je to tragédia, dochádza eh, k obrovskému pohybu. Ako viete, znovu sme eh, máme veľké čísla mladých ľudí, ktorí emigrujú, odchádzajú do zahraničia. S pánom Simonom som sa rozprávala a boli tu aj eh, bola tu skupina návštevníkov, ktorí o tom informovali. ale len ťažko môžeme niečo porovnať, pretože systém integrácie je rozdielný. A ja by som sa rada spýtala, akým spôsobom táto stratégia môže pomôcť zmeniť alebo harmonizovať rámcové stratégie postupy, e, dohôd, e, kolektívnych zmluv, postoja e, zamestnávateľov a tak ďalej. A v súvislosti s povinnosťou začleniť mladých utečencov, pretože väčšina utečencov sú mladí, akú by sme mali možnosť, že táto stratégia a jej pozitívne prvky že by nám to dalo nejaký integračný rámec pre týchto mladých ľudí. Kolega Celer je ďalším rečníkom. Ďakujem. Prečo to vlastne nefunguje s vnútorným trhom? Pretože často ponuka a dopyt nie sú v súlade, keď hľadám inžinierov, a mám tu množstvo sociológov a e, divadelných vedcov s univerzitnými diplomami, tak sa to veľmi ťažko zlúči. Keď v určitých oblastiach, napríklad vo výpočtovo-technickej, potrebujem ani nie tak e, univerzitne vzdelaných ľudí, ale práve z odborných vysokých škôl v mnohých činnostiach, v mnohých pracovných miestach je vysokoškolsky vzdelaný a absolvent prí, príliš výrazne vzdelaný. E, odborné práce typu automechanici, elektrotechnici pre vozidla, ale tam, kde sa to sťažuje, kde sa pracuje i v noci, e, musí sa skoro vstávať, tak ťažko sa hľadajú ľudia. A štát jednoducho nevytvára pracovné miesta, to musí robiť e, ekonomika, trh samotný, poznám tie parametra tak, že keď 2,5 až 3 e, hospodársky rast je k dispozícii, tak mám záruku, že nové pracovné miesta sa vyt- môžu vytvoriť. Ale vo väčšine krajín taký stav nie je. A práve keď ide o sociálne slabé rodiny, no to, tak e, my máme skúsenosti v Berlíne, že nezamestnanosť pred 15 rokmi u mladých, ktorá bola vo výške 15 až 20 to si vyžadovalo iné formy spolupráce, to znamená prepojenie školy a ekonomickej oblasti, hospodárstva v už skoršom štádiu. To jednoducho nebolo ľahké. Školy až tak veľmi e, ne, e, neohúrili tie návrhy, tá ponuka. Mali sme situáciu, že e, boli tu mnohé sociálne slabé rodiny, ktoré už v tretej generácii poberali sociálnu pomoc keď som sa pýtal e, deti, čo, čím chcú byť, tak mladí hovorili, že chcú byť e, bodyguardi a, a dievčatá povedali, že chcú poberať e, podporu. Takže celá tá forma pracovného života bola jednoducho prerušená a, a, a teraz preto treba mať riešenia, ktoré asi budú zložité, a nevzniknú zo dňa na deň. Všetci musia spolupracovať, nielen, nielen uh, tí, ktorí robia vzdelávanie, a ten zoznam je ešte oveľa dlhší, ak chceme naozaj mať prácu s mladými, ktorá bude e, zacielená na prax. Poskytovateľia sociálnej práce takisto, pokiaľ ide o výmenu v rámci Európy, no už tak pred dvoma rokmi sme v Berlíne mali mnoho mladých zo Španielska, ktorí pobudli dva mesiace a potom išli domov. Bol tu problém jazykový, otázka vzdelávania bola nevyjasnená. Jednoducho mali navštevať najprv odborné učilište. A samozrejme pristúpil k tomu ešte faktor, a faktor a, túžby po domove, jednoducho by sme sa mali vyhýbať tomu, aby sme za pár mesiacov alebo rokov e, snažiť rie, riešiť to, čo to už e, pomenovala koleg- kolegyňa. Ide o to poučiť sa navzájom, riešiť problémy, ktoré sme mali im i my, čo sa dá teda urobiť v daných krajinách, napríklad podniky v Španielsku tu bola napríklad otázka, ktorá, že u nás v Nemecku e, dostáva už e, každý z týchto učňov e, malý, malý plat. A Španieli sa pýtali, ja mám ešte platiť, keď ja poskytujem službu. Jednoducho tomu nerozumeli. Vidíte, ako inak to možno v tých kultúrach vnímať. Preto si myslím, že e, tá téma sa nedá vyriešiť len e, peniazmi. Dôležité sú i štruktúry, ktoré treba uspôsobiť a presnejšie e, vnímať tie problémy, ktoré medzi Švedskom a Bulharskom sa líšia, rovnako ako medzi Španielskom a Nemeckom. Je našou úlohou podporovať proste takúto výmenu. Ďakujeme sa k Európsku komisiu z generálneho riaditeľstva Empl, pán Kasmaker, ktorý je tu u mňa na zozname. Bolo, je to teda váš priestor. Äh, Ešte i ďalší zastupca z generálneho riaditeľstva EAC. Kto začne? Okay. Okay. All right. Uh, thank you very much, Chair. Ďakujem ja som naozaj z DG Ample a pohovorím o niektorých otázkach, ktoré tu boli nadnesené, pokiaľ ide o financovanie. Začnem snáď tým, že vysvetlím, čo očakávame, že sa udeje v novom programačnom období, a pokiaľ ide o iniciatívu pre mladých a Európsky sociálny fond. A potom ešte zo pár slov o tom, kde je podľa nás implementácia a potom sa vrátim k otázkam, ktoré sa tu nadniesli. Pokiaľ ide o, ide o tie výsledky, je tu množstvo zaujímavých či, e, čísel v tzv. správe o článku 16. Parlament túto správu dostal. Ide tu o výsledok rokovaní partnerských dohôd a operatívnych programov. Aké sú teda zámery členských krajín v týchto programoch? u rôznych tematických cieľov. Je tu osobitná kapitola o nezamestnanosti e, mladých. Začnem snáď so pár číslami. Expected achievements is the fact 3,1 milióna nezamestnaných alebo neaktívnych účastníkov by malo dovršiť e, tie jednotlivé operácie tejto e, pomoci mladým. 1,6 milióna neaktívnych e, účastníkov sa očakáva, že by mali dostať ponuku zamestnania, e, školení, alebo teda e, učňovských miest, alebo ďalšieho vzdelávania. A 1,3 milióna nezamestnaných alebo neaktívnych by mali získať kvalifikáciu, alebo by mali byť v zamestnaní po ukončení tejto E, operácie. Potom sa vrátim ešte k dátam a spolahlivosti týchto čísiel. A ukazuje to, že tu je dôležitá e, absorpcia. Keď sa pozrieme na to financovanie, 6,4 miliardy bolo vyčlenených, ale okrem toho je tu aj podpora z ESF, ktorá mimo tejto pomoci mladým pomáha pre pracovný trh a to je 12,7 e, miliardy eur. To sú opatrenia, ktoré špecificky majú riešiť mladý, e, problematiku mladých. Okrem toho, 11 miliard eur sa má použiť na modernizáciu systémov e, pracovného trhu. Mladí ľudia budú prvými užívateľmi tohto týchto, týchto systémov pracovného trhu. A potom 26 miliard eur sa použije na reformu e, vzdelávacích systémov. A tu hlavne hovoríme o mladých ľuďoch ako hlavný, e, hlav, hlavnou pracovnou silou, ktorí budú využívať túto podporu. Toto vyplýva z prvých analýz operatívnych programov a kde sme, pokiaľ ide o implementáciu, keď sa pozrieme na e, Európsku e, záruku pre mladých, je tu nárast implementácie ku koncu decembra 2015 3,3 miliardy eur oprávnených nákladov sa vybralo na operácie 3,3 miliardy 34 tisíc operácií sa vybralo takisto na túto podporu. Je to veľmi e, dôležitá teda absorpcia. Vidíme, že táto podpora sa zameriava na individualizované prístupy. Hlavne sa používa na poskytovanie stáží, E, školení, prvých skúseností s pracovným trhom. Je tu teda e, dôležitá absorpcia a spúšťanie implementácia. Viaceré členské krajiny jasne vyjadrili, že nárast predbežného financovania prijatý minulý rok pomohol jasne spustenie implementácie. Budeme musieť čakať na viacero, viac čísel, aby sme mali kompletnejší obraz. Od mája očakávame e, správu o výročnú správu o implementácii. Pôjde tu i o podporu z ESF a komisia predloží správu, pokiaľ ide o záruku pre mladých a e, pomoc mladým v druhej polovici roku. Pokiaľ ide o niektoré otázky, ktoré tu zazneli, ako vieme, že údaje sú spolahlivé. Otázka je to dôležitá. Jedna z vecí, ktoré členské krajiny predtým, než podajú prvé požiadavky, e, e, je dezignácia, ktorá môže nastať až po e, tom, kedy spustia adekvátne monitorovacie systémy medzi iným. Toto preverujú národné auditorské inštancie a keď tieto systémy fungujú, keď sa, potom sa uskutoční tá designácia a potom možno podať konkrétne požiadavky o platby. Od začiatku je tu silná kontrola na spustenie dobrých monitorovacích systémov. Pokiaľ ide o indikátory a výsledky, správne ste uviedli, že indikátory sú v centre nového programačného obdobia. Preto je tu e, séria e, spoločných výkonnostných ukazovateľov pre záruku i pre stratégiu pre mladých. Máme indikátory, e, ktoré sa pozerajú na situáciu os, e, na konci operácií, dokonca i 6 mesiacov po prijatí tej pomoci. Toto sú tie výsledky, na základe ktorých členské krajiny musia odpovedať, pokiaľ ide o správy o výročnej implementácii. Otázka, prečo nefunguje spoločný trh? Snad by som vás len od, odkázal na iniciatívu, ktorá je veľmi hodnotná, kde ide o transfer, poskytovanie ľudí, ľuďom z jednej krajiny prvé pracové možnosti pri prechode do druhej, druhej krajiny. Zase vidíme, že to môže fungovať i na úrovni rozvoja prvých pracovných skúseností. Ďakujem veľmi pekne. Dank. Ďakujeme. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som rád e, vytvoril prepojenie medzi stratégiou EÚ a v rámci stratégie pre mladých, čo robíme vo vzdelávaní a pokiaľ ide o uznávanie e, z ručností toto je e, doplnok k tomu, čo povedal už kolega. Zamestnanosť je jedna z 8 e, kapitol e, stratégie pre mladých a v tejto stratégii sa snažíme na jednej strane rozvinúť potenciál mladých ľudí v EÚ a po druhé vytvoriť prostredie, v ktorom mladí ľudia môžu uspieť čo sme tu videli za posledné roky, osobitne potom v našej implementačnej správe za rok dobie 2013 až 2015, politika pre mladých e, nepostačuje. Musíme spolupracovať i s ďalšími politickými oblastiami EÚ. To sa týka vzdelávania, zamestnanosti, ale sociálnych služieb, e, bytovej otázky pre mladých. A len ak budeme spolupracovať v týchto poliach, môže to viesť k úspechu. V tejto oblasti už sme zaznamenali pokrok. Je však tiež jasné, že na úrovni EÚ i na národnej úrovni potrebujeme ďalej to rozvíjať. Teraz k otázke vzdelávania a zručnosti, ktoré sa spájajú so zamestnávaním. Ako ste asi videli v tej správe, sú tu povzbudivé znaky. 82% mladých ľudí e, dovršilo e, vyššie e, druhotné vzdelávanie. V roku 2010 to bolo 14%, 1,1% v roku 2014 a vyššie vzdelávanie a tu e, vysvedčenia z 33,8 na 37 z roku 2010 do roku 2014. Čo musíme tiež urobiť je zabezpečiť, aby zručnosti nadobudnuté sa aj uznávali. Je tu pokrok, pokiaľ je o formálne vzdelávanie, ale osobitne musíme popracovať na oblasti uznávania transverzálnych zručností, ktoré požadávajú neformálne a e, formy vzdelávania. Sú tu rôzne typy vzdelávania. Momentálne sa veľmi za, e, zaoberáme formálnym. Musíme dať príležitosť tým, ktorí v tejto oblasti neúspeli, aby tu bolo e, uznávanie toho priebežného učenia. To robíme v programe Erasmus+, kde vydávame tzv. E, preukaz pre mladých e, momentálne pre 500 tisíc ľudí, čo teraz potrebujeme vnímať, ako tieto kvalifikácie sa uznávajú na národnej úrovni, keď prebiehajú teda e, momentálne dva projekty v pobaltských krajinách i ďalších, kde sa e, používa tento princíp e, a potom národné systémy sa na to adaptujú. Toto sú moje poznámky na doplnenie predrečníka z DG Ample. Ďakujem. Ďakujem pekne, to boli veľmi dôležité a zaujímavé doplnenia. Nikto ďalší už nebol eh, prihlásený. No a od spravodajcu kolega Gajer na záver nie. Kolegyňa Ayala Sender tiež sa nehlási už. Tak ja by som chcela poukázať snažiť len na to, že 15. marca sa budeme zaoberať návrhom stanoviska a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 22. marec. Ďakujem veľmi pekne. No a dostali sme sa k bodu rôzne. A nič však nikto nepredložil a ďalšie zasadnutie sa uskutoční 15.3.9.00 v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne. Trošku skôr sme skončili. Takže všetkým vám želám pekný večer a uvidíme sa na ďalšom zasadnutí. Schôdza je ukončená.